GUE, EFDT ide o námietku voči e, terom geneticky modifikovaným objektom, takže e, ide o e, soju FG72, MON 87708 a MON 89788 a potom a potom e, je aj vlastne e, ďalšia, ktorá sa týka glikocidov a e, tá tretia z modifikovaných stojí je tiež rezistentná voči určitým liečivám. Máme dôvody pre svoje namietky a sú trojakého druhu, procesného druhu. 3. E, oktobra e, bol predložený návrh týkajúce sa GMO pre, e, potra, do potravín a krmív. A bola vznesená požiadavka ktorá by zakázala akékoľvek nové dovozy geneticky modifikovaných látok. E, námietka, o ktorej hovoríme e, dnes a potom dodatočná námietka, ktorá bola prezentovaná na plenárnom zásadnutí, kde sa mali schvalovať tieto GMO, to by malo byť v súlade s tým, na čom sme sa dohodli 28. oktobra. To bol prvý dôvod. Druhý dôvod, že tieto tri GMO E, sú rezistenté voči e, e, glikocidom a toto sa už preberalo dávnejšie na pôde parlamentu. Máme aj stanovisko AIRKY, to je medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje výskumu rakovinových ochorení. A, a glyfocidy sú viac karcinogenné ako iné obdobné látky a mm, aj keď pravdou je to, že obhajcovia GMO stávajú na inej štúdii, ktorá tvrdí, že e, e, mm, predmetné látky mm, e, nie sú problémom. Agentúra EFSA akoby tvrdila opak to, toho, čo hovorí IARC. My sme, e, my sme proti tomu e, o čo sa snaží EFSA, pretože to vnáša do prostredia veľa neistoty. A preto máme námietky týkajúce sa týchto troch geneticky modifikovaných e, rastlín. Hovorili sme na ostatnom pléne, hovorili sme o tom aj na zasadnutí našej schodzi E, existuje list od komisára Andrej Kajteca, e, ktorý je datovaný 8. januára. V tom liste sa hovorí o výskume EFSA, e, ktorý potvrdzuje, že tieto 3 GMO sú bezpečné a teda vyhodnocovali, vyhodnocovali sa vlastnosti a účinky GMO, avšak táto štúdia GMO sa nevenuje komu, kumulatívnemu účinku e, týchto, týchto látok. E, e, aj nemecký orgán pre potravinový dozor sa venuje týmto GMO ktorý e, potvrdzuje aspoň predbežne, e, že e, že súhrný účitok, účinok kumulatívny môže mať karcinogénny účinok. Teda komisár je toho názoru, že E, z kumulatívneho hľadiska existuje riziko. To znamená, že všetky e, tieto tri e, látky sú súčasne konzumované. Teda tento synergický účinok nebol predmetom šetrenia zo strany agentúry EFSA, a skutočne je dôležité, aby bola venovaná pozornosť spoločnému kumulatívnemu eh, účinku eh, GMO a je úlohou zabezpečiť primeraný stupeň eh, ochrany spotrebiteľa. Preto namietame schválenie týchto látok, ak máme glyfocidné herbacidy, herbicídy, herbicídy a herbicidy, ktoré obsahujú kombináciu e, týchto troch kémov môže to byť e, predstavovať účinok škodlivý pre ľudské zdravie. Sme toho názoru, e, že táto námietka by mala byť zohľadnená. Teraz za SAD Guillaume Balas. Ďakujem. Myslím si, že e, kolega povedal e, všetko podstatné. A e, vlastne v súčasnej dobe zažívame situáciu, keď ľudia sú viac a viac, sa viac a viac zaujímajú o otázku ochrany zdrava, zdravia, veď už sme diskutovali o endokrinných disruptoroch a e, komisia napokon musela podniknúť určité e, kroky. Čiže je to veľmi, e, veľmi exponované obdobie. A à ce moment-là. Musíme si uvedomiť, že tu nejde o nejaké paušálne odmietanie GMO. Otázka je tá, či Komisia môže e, podporovať e, e, ponuku GMO na trhu bez konzultovania EP. My sme žiadali, aby komisia koncipovala novú metódu. My sme, my sme odmietli navrátenie schvalovania GMO späť do pôvodného mechanizmu a e, my, e, väčšina z nás teda, e, požiadala komisiu, aby uplatnila svoje exekutívne pravomoci výkonné pravomoci. Ale e, vôbec na to komisia e, nereagovala na to a naďalej komisia pokračuje v schvalovaní GMO, i keď sa dnes už vie, že v mnohých prípadoch kumulatívny účinok viacerých GMO môže e, byť tento účinok môže byť nebezpečný pre ľudské zdravie. Preto sme za to, aby sa hlasovalo za e, námietky e, podľa článku 106 e, a Domnievam sa, že treba venovať sa veľmi detálne GMO, aby sme mali jednoznačnejšiu pozíciu vo veci GMO, ale v tejto chvíli nemôžeme akceptovať to, čo robí komisia, pretože inak my my sa ocitneme v, v neblahej polohe a budeme obviňovaní z nekonania. Ďakujem. Ja plne súhlasím s tým, čo povedali e, predrečníci. Ja by som chcela poukázať na to, že je potrebné analyzovať veci v praxi, e, respektíve vrátiť sa do štandardného postupu. E, veď to, čo zažívame dnes, ten proces schvalovania GMO mal byť len dočasný alebo len vynimočne uplatňovaný a stal sa z neho paušálne uplatňovaný systém. Teda potvrdzujem slova pána Balasa, že komisia by mala venovať dôkladnú pozornosť tomu, čo sa deje, veď občania oprávnene očakávajú, že my budeme ich hlasom, budeme eh, hájiť ich záujmy. O tom hovoril aj, aj pán Stans. Eh, musíte si uvedomiť, že všetky tieto eh, GMO Eh, ovplyvňujú eh, proteíny, eh, ktoré sú potom rezistentné voči glyfocídom a tie teda majú, predstavujú potenciálne karcinogénne riziko. Domnievame sa, že ten proces schvalovania GMO by sa mal vrátiť do starých kolají, byť teda demokratickejší a ešte chcem poukázať na to, že ide o veľmi naliehavú otázku pretože mm, e, ďalšie schvalovanie GMO sú pred dverami. Preto apelujeme na komisiu, aby venovala pozornosť stanovisku EP a to so všetkou vážnosťou. Musím povedať, že komisia v tejto veci e, nespráva sa e, ako e, skutočný partner, e, čestný partner EP. E, Verím, že komisia e, vezme na vedomie e, pozíciu EP a myslím si, že keď budeme jednotne e, žiadať nápravu, tak sa dopracujeme k výsledku. Teraz sa chcú vyjadriť niektorí členovia. Pán Fiaen. Myslím si, že musíme toto vziať v úvahu s plnou vážnosťou a musíme e, e, mať jasno v tom, e, kedy možno vzniesť namietku. Namietka je podmienená dvoma kritériami. Poprvé, buď komisia prekročila svoj mandát a vtedy my zasiahneme. Po druhé, keď komisia frapantne ignoruje vedecké výstupy a môžeme konať. A e, žiaľ musím konštatovať, že ani jedno z týchto kritérií nebolo naplnené. A zdá sa, že sa vytvárajú za pochodu nové kritéria e, jedno z tých kritérií je vraj procesné. A, e, a ak chcete mať takéto procesné kritérium, tak musíte prepísať platnú legislatívu. Áno, my sme na začiatku odmietli návrh komisie, ktorá chcela, e, e, kde sa hovorilo o tom, aby jednotlivé členské štáty mohli zakazovať dovoz GMO. Áno, to je pravda, ale pozrime sa na detaily. Veď bol celý rad e, viacerý, bol celý rad dôvodov, prečo sme to zamietli v tomto výbore. Ja napríklad som to zamietol, pretože, e, e, pretože som mal pocit, že je, e, sa tým veľmi až príliš jednodušuje schvalovací proces. Iní z toho dôvodu, že nedokážu tým limitovať dovozy a boli aj ďalšie dôvody. Ďalej, čo sa týka glyfocidov. Vraj tieto GMO sú rezistentnejšie na glyfocidy, preto je to preto je, to nevyhnut, preto je nevyhnutné ich zamietnúť. Ja nehovorím, že tomu nemáme venovať pozornosť, ale v rámci legislatívy REACH je možné používať tieto látky bez obmedzení a dokonca teda aj agentúra EFSA vyvodila záver v tom zmysle, že eh, Žiadne ľudské telo nemôže byť vystavené alebo nie je v praxi možné, aby bolo vystavené takým objemom týchto GMO, e, e, aby, že by mohli mať karcinogénny účinok. Je to teda úplne legálna, legálne používaná látka e, v EÚ a takisto aj vlastne v tretich štátoch sa to využíva ale o čo mi ide? E, e, to kritérium e, procesné stojí na vratkých nohách. O čo tu ide, keď sme hlasovali ohľadom zákazu zákazu, aby jednotlivé štáty mohli rozhodovať o importe. vtedy sme pri tom hlasovaní sa vyjadrili aj o, o, o, o udelení moratória táto, tento výbor rozhodol, že nepodporí moratórium, aj keď ho zelení podporovali. A teraz zdá sa, e, že akými si zadnými vrátkami chcú, je snaha zaviesť to moratórium. A to nie je e, fér, aby sa nejakým úskokom e, to moratórium uplatnilo. Preto jediné rozumné, čo môžeme urobiť, je, je zamietnúť tieto námietky, všetky tri námietky. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Gerling. Ďakujem za slovo. Chcem súhlasiť s tým, čo povedal Christopher. Chcel by som vám povedať, že dôvody tejto námietky, procedurálne dôvody, sú absolútne e, zvláštne, pretože e, je to po druhý krát, čo musíme riešiť tzv. procedurálne namietky, pretože plenárka požiadala novú správu. To neznamená, že máte dôvody na to, aby ste takéto niečo žiadali. Bart povedal, že pretože Európsky parlament žiada nový návrh, komisia porušila postup, ale to je nezmysel. Koľko vyhlásení ešte musí dodať, alebo dodala komisia, koľko vyhlásení dodal parlament, ale to nie je postup, je to v podstate zneužívanie toho postupu. A pokiaľ to takto bude pokračovať, a tie mysli, pokiaľ bude musieť márniť čas a nekonečne tu diskutovať, ehm, pani Girling, sekundu, je problém s francúzským tlmočením. Francúzske tlmočenie už je v poriadku. Dobre, pokračujte. Takže, nejde tu o postup. A keďže nás tým budú bombardovať znovu a znovu za každým, keď sa niečo odsúhlasí, As we are clearly going to be... Keďže jasné, že sa s týmto budeme stretávať znovu a znovu v takýchto prípadoch, tak ja chcem podať návrh na uznesenie ohľadom toho, aby toto nebolo procedurálne, aby to nebol dôvod. Som rada, že ľudia tu o tom úprimne diskutujú, ale neprichádzate s týmito e, procedurálnymi nezmyslami. Diskutovali sme tam veľakrát, nebudem to tu zase opakovať, pretože všetci sa chceme pohnúť ďalej, ale glyfocidy, na to už sa pozerala EFSA, aj RIC a dobre dospeli k rôznym záverom. EFSA, to je orgán, e, v podstate, ktorý konzultuje parlament a komisia. A e, potom e, RIC, tak tamto možno súhlasí ten ich záver s vašimi predsudkami, ale toto v podstate nie je výsledok taký, ktorý by sa mali do týmto parlament, pretože my sa riadíme tým, čo podala EFSA. Takže pokiaľ chcete zakázať GMO, a vy, čo ste tu dnes hovorili, to všetci chcete, tak toto je len taká dymová clona, všetky tieto procedurálne nezmysly. Takže choďte a predložte to rovno parlamentu, pretože nemôžeme dopustiť, aby toto sa stále opakovalo, aby sa tu marnil čas kolegov. Ďakujem teraz pani Ajusom. Ďakujem za slovo. Ja som sa prihlasila, aby som povedala, že súhlasím s tým, čo povedal pán Filner, ale chcem povedať jednu vec. Toto je diskusia o GMO alebo o glyfocetoch. Pretože pokiaľ je to o glyfocete, ako bolo povedané, tak v rámci REACH je to povolená látka a tento, e, tá druhá štúdia, tak e, tam Eh, je to riešené trochu iným spôsobom a čo sa týka lymfocytu ako látky, tak tá je povolená v rámci nariadenia REACH. Takže ide tu o to, či si to materiál alebo metódy. A materiál tam v podstate nebol rovnaký, ten, čo bol skúmaný. A preto tie výsledky nemusíme brať do úvahy. Nuž, nede tu len o toto. Zelení by boli pripravení E, ináč, pokiaľ by táto látka nebola prítomná, autorizovať GMO. Áno, takže problém je, či chceme alebo nechceme autorizovať GMO. Nariadenie, ktoré sme odmietli, s tým nemá nič spoločné. Ja som ho odmietla, pretože išlo proti jednotnému trhu. Išlo tam o to, že by členské štáty si nemohli ovplyvniť, či sa zavedú GMO na ich území. A Druhá vec, môžeme zamietnúť GMO, pokiaľ sa nám nepáčia, ale aj tak ich budeme dovážať. Takže toto je to najpokriteckejší diskurs, aký som kedy v živote počula. Ďakujem vám teraz, pán Ďakujem za slovo, pokúsim sa byť stručný v tejto veľmi zaujímavej debate. E, je zrejme, že sú tu dve proti sebe stojace strany, ale v oboch prípadoch ide to isté. Tí, ktorí majú výhrady a námietky, tak vlastne majú obavy e, preto, že príslušné e, produkty GMO neposkytujú dostatok garancií, aby sme mohli povedať, že tam nebude ohrozenie zdravia. Na druhej strane budem ešte citovať obavy preto sa vyslovujú, že sa rozpadne vnútorný trh. Tak si myslím, že mám povinnosť teda, ako člen tohto výboru, povedať, že my sme sa nemali báť, že sa rozpadne vnútorný trh, ale by sme mali mať obavy o zdravie európskeho obyvateľstva. Tak by sme mali rozhodovať. Ďakujem. Um, Ďakujem. A ďalej pán Hajtema. Ďakujem, pán predseda. Takže za ALDE sa chcem k tomu vyjadriť. Myslím si, že je jasné, o čo ide ALDE, o čo ide zelený, Sú len proti e, GMO, snažia sa nájsť nejaký argument a robia to v rámci procedurálneho namietky. Ja súhlasím s pánom Fielnerom, že to, ako to zelený popisujú, že to nie je pravda a my, ALDE, si to nesúhlasíme a nechceme tu odštartovať na tomto základe nový postup. Samozrejme, chceme lepšiu reguláciu a snažíme sa vyriešiť túto otázku, tento problém regulácie GMO. Ale išla, mali by sme to mať férovú diskusiu o tom, ako využívať túto techniku. A je pravda, že niekedy GMO nie sú správne využívané, ale mali by sme napríklad aj zakázať antibiotika, pretože existuje proti ním rezistencia. Myslím si, že treba sa pozrieť na príslušné techniky. Dali sme EFSA mandát, aby prišli s vedeckým stanoviskom a oni povedali, že je to bezpečné. A prečo my ako politici tu teraz tvrdíme, že to nie je pravda? Takže my nepodporíme túto námietku a myslím si, že by bolo dobré jasne diskutovať o GMO, o tej technike ako také, ako sa používa. Pretože ja som počul aj ďalší argument, napríklad tu ide o Monsanto a ja som nepočul nič od nadnárodných spoločností, ktorí majú právo využívať e, tieto GMO, takže to ma tiež možno sa aj malo. Ďakujem, keďže už nevidím, že by niekto ďalší sa chcel vyjadriť diskusii, alebo pán Stás sa môže vyjadriť. Už chcem reagovať na niektoré body, predovšetkým, čo sa týka toho, čo povedal pán Fielner a pani Görling. Už tu sa hrá taká hra, ako keby tí zelení boli zlí. Ja by som chcel povedať, že tieto tri návrhy predložili členovia EPP, SAD, GUE a hnutia Cinque Stelle, takže nie sú to len tí zelení. Procedurálne dôvody. Ja som si tiež prečítal briefing Spojeného kráľovstva, kde tá argumentácia, ktorú použila pani Görling a pán Filner, tie procedurálne dôvody sú vraj zimovou clonou. To nie je pravda. Chcem pripomenúť, že my sme Junkra donútili k tomu, že 5. júla 2014, keď kandidoval na predsedu komisie, tu hovoril v parlamente a že povedal, že sa postará o to, že bude demokratizovaný proces rozhodovania v oblasti GMO. Ten návrh, ktorý predložila komisia v súvislosti s dovozom GMO potravín a krmiu, tak tento návrh komisie sme v parlamente zamietli. A veľká časť to urobila z dôvodu vnútorného trhu. Áno, aj moja politická skupina použila ako argument vnútorný trh na to, aby odmietli návrh komisie. Takže o to tu nejde. Ide tu o to, že parlament chce od komisie ale aby preložil, predložil nové návrhy, čo sa týka demokratizácie regulácie GMO. No a tu zase sa stretávame s tým, že členské štáty nie sú schopné zaistiť kvalifikovanú väčšinu, ktorá by bola za alebo proti, ale je tu jasná väčšina proti autorizácii GMO, ale nie je kvalifikovanou väčšinou, takže sme nadalej v takej fáze, že v prvej instancii aj v odvolacom konaní nie je možné demokraticky rozhodovať. To je po prvé. A po druhé, teraz sa pozrám na pána Filnera a pani Görling. Mali by sme používať iba vedecké argumenty, ale ja som ich použil. Komisár Androkakis tam hovorí vo svojom liste, že synergické eh, účinky pesticídov musia byť zvážené, ale zároveň hovorí, že to tak nie je a legislatíva na práca v tejto oblasti je potrebná. Takže Androkakis taktiež uznáva, že ten kumulatívny synergický efekt, že to je niečo, čo eh, je tam. A EFSA toto neskúma. A to je jeden z argumentov, ktoré boli predložené, aby sme to odsúhlasili, ale musíme byť opatrní, musíme sa riadiť princípom obozretnosti a preto by sme to, tieto GMO nemali schváliť. Ďakujem, pán Stás. A teraz dám slovo komisii. Ďakujem za slovo. Ďakujem, že sa môžem vyjadriť k návrhu znesenia. Takže tie tri žiadosti o autorizáciu sa riadia procedurálnym e, krokom, ktorí sú stanovený v regulácii o GMO a e, toto bolo odsúhlasené radou a parlamentom, pripomínam. Takže EFSA vykonala komplexné hodnotenie dopadu a čo sa týka tých troch stanovísk o GMO, tak tam sa to týkalo e, verejného zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia. A čo, potom tu bola možnosť komentovať stanovisko EFSA, to sa stalo. A verejnosť spolu s legislatívou sa mala taktiež možnosť vyjadriť. A Mm, dalo sa preskúmať stanovisko EFSA, ale nikto ho nespochybnil. A na základe pozitívneho stanoviska EFSA hľadom tých troch GMO komisia navrhla autorizovať tieto tri e, eh, GMO. A my, my sledujeme namietky k legislatíve o GMO a pod zákone o potravinách Chceme zaručiť ochranu ľudského zdravia, e, zdravia zvierat a životného prostredia. A ne, v súlade s e, pravidlami komitológie sme navrhli odvolacímu výboru 11. januára um, príslušný postup, ale ešte oni sa ešte dopracovali v stanovisku. Rada by som vysvetlila pár prvkov. My sme si vypočuli vaše pripomienky a prvá vec je pre nás veľmi dôležitá. E, tá koncepcia glyfosátu, e, ku ktorých e, tieto tieto látky sú pozitívne, tak my musíme skúmať maximálny úroveň pesticídov. A nerieši sa to v rámci legislatívy o GMO. Takže tá koncepcia, ktorú, ktorú máte, tá bude braná do úvahy pretože budeme v podstate musieť zistiť maximálnu e, e úroveň rezidu. Sú to dve rôzne veci, ktoré by sme nemali vyšať dohromady. Taktiež chcem pripomenúť, že uznesenie žiada o pozostávanie autorizácie, pretože nové nariadenie, ktoré navrhla komisia, si nezískalo podporu tohto parlamentu Pripomínam, že komisia prišla s návrhom, ktorý dáva členským štátom možnosť brať do úvahy národné aspekty obavy. A bohužiaľ, ako ste niektorí už povedali dnes, tento návrh komisie bol zamietnutý z rôznych dôvodov. A nám je to ľúto, pretože sme si mysleli, že toto je ten správny spôsob, ako to riešiť a Komisiár Andrew Kajtis a komisárka Bienkovská povedali, že komisia už nepríde s novým návrhom. Radi budem pokračovať v diskusii ohľadom nášho návrhu na rade a potom začne diskutovať už čoskoro za holandského predsedníctva. Teraz chcem pripomenúť, čo sa týka akéhokoľvek legislatívneho návrhu, tak platné pravidlá budú naďalej platné, dokedy nebudú zmenené. Tými slovami komisia musí naďalej implementovať súčasne platnú legislatívu, ktorú ste odmietli zmeniť. Takže komisia naďalej bude spracovávať žiadosti, tak ako postupovala aj v decembri. Chcem zdôrazniť, že pre nás, pre komisiu, tu nie je žiadny dôvod stiahnuť e, jeden, žiadny z tých troch návrhov autorizácií, keďže e, stanovisko EFSA v súvislosti s GMO bolo pozitívne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pristúpime k elektronickému hlasovaniu. Nielen ohľadne tých námietok, ale aj pokiaľ ide o tie ostatné boli, takže poprosím, pripravte si hlasovacie karty a presvedčte sa, že všetko funguje tak, ako má. Môžeme začať s elektronickým hlasovaním. Radi by sme vás poprosili, že proste, hm, aby ste čím skôr mali tie karty. Takže, prvé hlasovanie sa týka modifikovanej svoje FG72. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Ehm, D majú o dvoch viac, teda o dva hlasy viac. Pekný pokus. Dobre, teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej hlasujeme o modifikovanom sojovom bôbe MON 7708. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej, výhrada, ktorá sa týka svojho bobu MON 87705. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej hlasujeme o absolutóriu všeobecného rozpočtu pre Európsku komisiu. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Asi si to lepšie, radšej preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté. Elektronické hlasovanie záverečné. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej hlasujeme o absolutóriu Európskej environmentálnej agentúry. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 1. Hej? Životné prostredie. Agentúra pre životné prostredie. Čo máte vy na vašich zoznamoch? <laughs> Aha, bezpečnosť potravín hovoríte? Máte pravdu, hovorí pán predseda. Asi nemám ja tie správne papiere v ruke, takže ďakujem, že ste ma opravili. Hlasujeme o orgáne EFSA. Každý má teraz k dispozícii pred sebou ten hlasovací zoznam. Pozme, teda sa návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozme sa návrh 2, hlasujeme po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 5. Pozmite návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 9. Kto je v dvoch častiach? Prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 12, za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 13 po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 15 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijatá. 16. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalej, Európska chemická agentúra, na tom sa hádam zhodneme, EK, pozmeňujúci návrh 1, za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 4, tam je korekcia technická, ďalej, dvojka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 3 po častiach, prvá časť. Kto je za? Pardon, ospravedlňujem sa, opravuje sa predseda. Prepačte, vraciame sa k trojke po častiach. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť. To je za. Aha, to vypadáva, hovorí pán predseda. Takže je tu ústný pozmeňujúci návrh. Nejaké výhrady? Aha, vypadáva. Ďakujem vám za podporu e, a po opravy. <laughs> Pozmeňujúci návrh 4. Vypadáva. A pozmeňujúci návrh ústny vypadáva. Takže netreba vznášať namietky, ale je mi jasné, ako máte výhradu, aký je váš postoj v tomto zmysle ohľadne tej námietky. Potom, keď skončíme toto zasadnutie, môžeme si to osobne vydiskutovať. Čiže pozmite návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa prijaté. Osmička sa stiahne, záverečné hlasovanie elektronické, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz environmentálna agentúra. Pozmeňte návrh jednak, kto je za. Proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za. Proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 3. A je tu pozmeňte návrh ústny. Sú tu nejaké výhrady? Žiadne výhrady. Takže budeme hlasovať. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďalej. ECDC, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Pozmite návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa prijaté. Štvorka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Končné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalej EMA, Európska agentúra pre lieky a liečiva. Pozmite návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvojka sa sťahuje, trojka v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Štvorka, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmite návrh 5. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konečný hlas, konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalej. Ďalej máme e, takže už máme za sebou tie hlasovania o absolutóriu. Takže teraz ideme ďalej. Kompromis 1. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3. Kto je za, proti, zdržali sa, Prijaté. Návrh číslo 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 12 sa stiahuje. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozrieme sa návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 7. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. si na, pardon, kompromis 8. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 38, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 10, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 49, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh číslo 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že by sme si to mali preveriť elektronicky. 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh stanoviska. Otváram hlasovanie elektronické. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. A tým končíme hlasovanie. Ďakujem vám za účasť. A tým končíme zasadnutie. Ďakujem vám za účasť a prajem vám pekný deň. No, ako dobre. A ešte, ak dovolíte, rád by som vás poprosil, bude nasledovať zasadnutie koordinátorov, teraz hneď začína. Tí, ktorí nie sú koordinátormi, prosím, opustite miestnosť